So, ich glaube, wir können, wir können anfangen. Ich begrüße Sie. Vážení kolegovia, mohli by sme začať? Vítam vás. Vítam um, všetkých kolegov na tejto spojenej schôzi Výboru pre životné prostredie a Výboru pre priemysel. Máme tu istú spoločnú úlohu. Chceme vypracovať uh, iniciatívnu správu, kde by sme opísali, ako bude vyzerať rámec energetickej politiky a klímy. Myslím si, že toto je veľmi dobrá vec. E, my, sme už, e, my už máme dobrý prípad, príklad v prípade frackingu, frakovania a myslím si, že takto zlepšíme aj viditeľnosť parlamentu, pretože je dobré mať nejakú e, spoločnú pozíciu. Máme aj veľkú zodpovednosť. Myslím si, že by sme mali prijať túto zodpovednosť a ukázať, že robíme niečo seriózne a že spolu diskutujeme. No a potom uvidíme, či sa nám to podarí urobiť úspešne. Ale ja dúfam, že určite sa niečo podarí. Určite sa nám niečo podarí, aby sme potom e, v súčasnej komisii vedeli povedať, aké je stanovisko e, parlamentu máme úplný jazykový režim okrem malčiny a estončiny. E, tu naľavo mám kolegyňu e, pani Sartoris e, vo výboru ITRO. ITRE, to je dobré, že ste tu. Budeme si odozdávať predsedníctvo a teraz dám slovo pani Sartoriovej, aby tiež uviedla to stretnutie. Ďakujem, drahý pán kolega, drahý pán predseda. Ďakujem všetkým um, kolegom. Už viete, že táto schôdza bola zorganizovaná preto, aby sme si vymenili názory, aby mohli spravodajcovia vypracovať spoločnú správu. Výbory NV a ITRE budú spolupracovať na tejto správe vlastnej iniciatívy na základe spoločných e, schôd e, výborov. Je to e, pravidlo 151 a bolo to schválené 26. júna 2013. A preto dvaja spravodajcovia výborov ITRE aj NV majú navrhnúť spoločnú dohodu a spoločný návrh správy. O tejto správe sa bude hlasovať na spoločných schôdzach obidvoch výborov a um, každá schôdza bude mať svoj program dňa. Um, čiže uh, v rámci priemyslu, klímy a, um, životného prostredia svoje, tieto výbory spolupracujú a je možné, že tieto stretnutia budú aj príležitosťou na to, aby sme lepšie pochopili aké obsahy nás zaujímajú, aby naše aktivity boli aj efektívnejšie, aby naša práca bola efektívnejšia. Takže ďakujem, pán predseda, a teraz ti odozávam kormidlo, aby si riadil túto schôzu. Gut, und dann gehen wir auf den Startschuss. Výborne. Takže Začneme hneď, začneme diskutovať o tejto správe. Budeme správať podľa následujúceho postupu. Andelvo a Konrad Čimanský sú spoluspravodajcovia a každý spravodajca bude mať slovo, dostane slovo na 10 minút. A najprv za výbor pán e, pre, premysel mm, pán Konrad Čimanský. Eh, ďakujem za slovo, ďakujem za toto gesto, že prvý dostávam slovo. Nie som eh, členom výboru pre životné prostredie, ale občas k vám zavítam a takisto sledujem aj prácu vášho výboru, pretože má to dopad na mm, politiku ohľadom klímy. S pani Delvo sme sa rozhodli, že nebudeme rozdielovať dokumenty výboru e, do dvoch častí, lebo sú tam niektoré dokumenty, ktoré sa týkajú viac klímy a iné energie. My by sme chceli preskúmať e, e, ten dokument, ten spis ako jeden, čiže politika klímy a energie do roku 2030. Ako to má vyzerať? Najprv by sme sa mali pozrieť, na to, čo je vlastne základom, čo stojí v základoch tejto politiky. E, tieto politiky nemajú e, veľa rokov za sebou, boli vytvorené len nedávno. A toto je prvý politický dokument v tejto oblasti. Malo to tri ciele. Členské štáty mali, sa zaviazali zredukovať emisie CO2 zaručiť energetickú bezpečnosť a naštartovať, znovu naštartovať priemysel. Čiže rozhodli sme sa, mm, je to celkom povedzme, že e, zavedieme TS TS ako ciele e, v energetike, aby sme obohatili energetický mix aby 20 energie prišli z, išlo z um, um, mixu, energetického mixu. Myslím si, že uh, tu v parlamente nikto nie je um, proti uh, tomu, ale tieto ciele sa nerealizujú. Európa je čoraz viac závislejšia na dovoze energie po roku 2020 to bude viac ako 20 ropy, viac ako 80 plynu a tak ďalej. Konkurencieschopnosť Európskej únie je ťažká, je v prvej peťke a v globálnej správe zo spoločnosti Deloitte máme len jednu konkurencieschopnú ekonomiku a to Nemecko. a dá sa povedať, že v budúcich rokoch ani Nemecko nebude medzi piatimi najkonkurencieschopnejšími. Hlavný dôvod nášho úpadku v oblasti konkurencieschopnosti je zavádzanie cieľov obnoviteľných zdrojov a to takým spôsobom, ktorý je otrhnutý od trhu. Hlavný dôvod nášho úpadku nie je klimatická politika, je to skôr kríza. A znižovanie priemyslového výkonu, napríklad oceliarský priemysel. Ten je vyťažený na 70 približne. Jediné, čo v celom systéme fungovalo, ako malo, to bol trh s emisiami. Ten trh reagoval správne. Tam sa znížila, znížil dopyt po povolenkách a poklesli ceny. A no, to je kritizované. hľadiska právnych a iných aspektov toto nefunguje. Tu sa nebrali do úvahy otázky rozdielu medzi jednotlivými členskými štátmi. A rovnako aj náklady na obnoviteľné zdroje a na zvýšenie energetickej efektívnosti. Podpora obnoviteľných zdrojov blokuje prostriedky, ktoré bolo možné využiť na inovácie a na výskum. Okrem toho, rast cien energií, ktorý súvisí so zavádzaním obnoviteľných zdrojov, dopadá na tie najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva. A títo ľudia platia veľmi vysoké účty za elektrínu. Mm, čo sa týka energetiky, máme tu benchmarky pre plyn. A takisto je obmedzovanie počtu bezplatných povoleniek. A priemysel, odvetvia, ktoré sú veľmi závislé na energetike, je potrebné aby napríklad oceliarstvo získalo aspoň 30 povoleniek darma, pretože to je dôležité pre jeho prežitie. Kľúčovým problémom v Európe je nestabilita a regulácia. Ťažký priemysel má dlhý e, obnoviteľný cyklus, je to 15 až 20 rokov a neistota z toho, čo bude zajtra, patrí k účinným faktorom toho, prečo v Európe ekonomika upadá a teda prečo táto oblasť upadá. Je tu zle nastavené politicky právne prostredie. Takže by som navrhoval, Takže mali by sme sa vzdať tých troch nezávislých cieľov, ktoré máme. Ak v Európe máme konsenzus, že máme sledovať ciele v podobe redukcie emisí, tak potom to je cena, ktorá musí byť previazaná s globálnou dohodou alebo s nejakou inou dohodou, ktorá sa bude týkať e, šiestich najdôležitejších do ekonomikami, ktoré sú naše, naši konkurenti, či Čína, Brazília, USA, Rusko. Čiže nový revolučný cieľ sa musí opierať o dôkladnú ekonomickú analýzu. To však eh, sa vôbec nenachádza v tom dokumente o vývoji do roku 2030. Je potrebné však aj e, riadne zohľadniť situáciu v jednotlivých členských krajinách a najmä na ohľad, e, s ohľadom na rozvoj slobodného, teda voľného obchodu. Ide o to, akým spôsobom bude musieť Európska únia čeliť konkurencie v podobe voľného obchodu s takou krajinou, ako je USA a to sa blíži. Ak sa nebudeme zaoberať otázkou, e, akú dohodu toto, nebude ma- toto bude mať na európsky priemysel, tak to bude veľká chyba. Ďakujem, e, pán Šimanský. A teraz má slovo pani Andelbo. Ďakujem. E, ja som teda pravdajkyňou v rámci článku 51 pre túto správu. Nemám pochyb, že mm, nejak to urobíme, ale mám isté obavy. Pretože sme tu na kryžovatkách ohľadom klímy a spoločného obchodu a tieto úsilia, kde ide o naštartovanie ekonomiky a podporu nových technológií a e, kapacity inovácie. Čiže toto sú všetko e, výzvy a je nevyhnutné, aby sme na ne aj odpovedali a to mm, prostredníctvom interakcie. Buďme realisti. Jediný cieľ znižovania emisí CO2 sa týka neutrónovej technológie a ja si kladiem otázku, či môže e, sám odpovedať na túto výzvu. A ja o tom pochybujem, pretože uh, tu nejde o to, aby sme čo najlasnejšie zbavili našu ekonomiku uhlíka, ale aby sme posilnili energetickú bezpečnosť, aby sme vytvorili rast a zamestnanosť, aby sme potvrdili naš techno, naše technologické vodcovstvo. Čiže ten jediný cieľ, ktorý som spomínala, by bol krokom vzad. Bude to poltovania hodné pre všetkých, ale hlavne pre naše podniky, ktoré investovali do inovácií. A máme teraz e, ísť v tom smere, e, ako bola Energia 2020. V niektorých prípadoch boli nekoherentnosti, musíme však zlepšiť model, ktorý ukázal isté nedostatky ale keby sme mali zrevidovať to, čo máme, tak by sme to mali urobiť bez dogmatiky, bez ideológií, bez nejakých predsudkov a realisticky. To znamená, že pole diskusie je otvorené. Čo sa týka kľúčových slov, e, ktoré by mali byť správe, ja som za koherentnosť a kontinuitu. Um, ide tu o dôveryhodnosť, ale aj efektívnosť. E, prístup by mal byť z troch cieľov. Koordinácia a e, aplikácia. E, každý cieľ zodpoveda presne stanovému cieľu a okrem toho sa aj posilňujú. Bez toho, že by sme tam mali no regrets option pre európske inštitúcie. A toto by sme mali pripomenúť trvalo udržateľné energie a efektívnosť. Toto vyvoláva najvia, najväčšiu diskusiu. Prečo by sme mali podporovať o, trvalo udržateľné zdroje energie? Preto, aby sme znížili našu závislosť na iných dodávkach, musíme zlepšiť náš energetický mix, zlepšiť model rastu a toto je dôležité. Problémom nie je cieľ problémom sú prostriedky. Ja si uvedomujem, že niektoré veci tu nefungujú dobre, ktoré vlastne ako si deformujú energetický trh. Ja napríklad myslím na rôzne dotácie, ktoré existujú v členských štátoch, bez toho, že by sa to koordinovalo na európskej úrovni. A tu je problém. Viem, že trvalo udržateľné zdroje energie v istom čase musia byť bez dotácií. Potrebujeme mať konkurencieschopnú zelenú energiu. Čo sa týka e, energetickej uh, efektívnosti, uh, je pravda, že uh, v, period, v období krízy sú tie ceny naozaj silné, aj keď hodnotenie novej smernice bude až v roku 2014. Mali by sme mať presné ciele v tejto oblasti, preto aby sme boli orientovaní na kritériách, na kritéria rentabilnosti. Ohľadom záväzných cieľov by som chcela povedať, že v súčasnom balíku je to tak, že jediné ciele, ktoré máme dosiahnuť, boli záväzné. Samozrejme, niektorí povedia, že kríza ehm, Mm, pomohla, ale e, konala v dvoch smeroch. E, ten záväzný cieľ je oveľa efektívnejší a potom tie nezáväzné cieľ k ničomu neviedli, pretože e, tie jasne stanovené ciele poskytujú predvídateľnosť pre celý priemyselný sektor. Mali by sme povedať, že tu ide hlavne o plánovanie v investíciách. A tento sektor potrebuje dlhodobé vízie, aby si mohli vypracovať podnikateľské plány. Spriemyselnenie Európy sa môže udiať iba tak, že budeme správne investovať a vytvárať pracovné miesta práve kvôli predvydateľnosti, aby bolo kontraproduktívny. Stanoviť strop by tiež umožnilo stanoviť ciele, ktoré sa dajú dosiahnuť a rovnako prijamať opravné opatrenia. Tiež máme dlhodobý cieľ na rok 2050 a tie krátkodobé ciele nám umožňujú rozdeliť úsilie v ciele, tak aby sme na maximum optimalizovali investičné náklady a odpisy. K tým trom cieľom je veľmi dôležité, aby sme k tomu pristupovali horizontálne. Musí to byť dôležité pre všetky naše rozhodnutia. Ide o konkurencieschopnosť, cenu energie a bezpečnosť energetických dodávok. Tieto aspekty sú zásadné tak z hľadiska podnikov ako z hľadiska občanov. Pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, tak eh, tam musí byť černou líniou tejto správy. Jedná sa o to zvážiť jednotlivé prostriedky, ako sa dá bojovať proti globálnemu oteplovaniu Musíme sa na to pozrieť tiež z hľadiska možnosti tvorby nových pracovných miest. Čo sa týka cien energií, tak experti predpovedajú, že cena energií bude ešte rásť bez ohľadu na naše voľby v oblasti energetického misku, ale čím rôznorodejší bude ten mix a čím viac bude obsahovať aj energiu z obnoviteľných zdrojov, tým bude flexibilnejší, ľahšie sa adaptujú, no a členské štáty dokážu zohľadňovať rôznu špecifickú kapacitu. Čo sa týka nárastu energetickej potreby Európskej únie a rast ceny energii, tak je jasné, že toto je priorita. Smerovanie našej energetickej závislosti a diversifikácia našich zdrojov zásobovania, a to je tiež nutné. Poznáme čísla roku 2012. Európska únia dovážala viac ako 500 miliárd alebo energiu v hodnote 500 miliárd eur a osobne si myslím, že jednotný energetický trh je cieľom, ku ktorému pristupovate čo najrychlejšie vďaka rozvoju nových technológií. Je možné znižiť tiež deficit našej obchodnej bilancie, energetickej obchodnej bilancie, ktorý je čím ďalej vyšší, čím ďalej vyšší, pretože v roku 2012 to bolo 423 miliard eur. No a v tejto správe sú uvedené tiež ďalšie veci, ktoré treba zmieniť napríklad kapacitu členských štátov, vzdelanie úsilia a tiež prístup k financovaniu, čo nám umožní financovať trvalo udržateľné energetické politiky, investovať do nich a ja budem rada, keď sa vy, kolegyne, kolegové, vyjadrejte. Teším sa na vaše stanoviska k týmto otázkam a dúfam, že debata bude konštruktívna. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Delvo. No a teraz tieňoví spravodajcovia. A teraz eh, sa za ITREP, potom za ENVY a požiadal by som vás, eh, aby ste hovorili maximálne 5 minút, tak aby čo najviac kolegov sa dostalo k slovu. Ďakujem pekne ako prvý za EPP pán Herbert Royal. Herbert Royal. Ako nevy tenevý sa vidím, že nie. Dobre. Tak eh, slovo dostáva kolegyňa Marita Ulfskog z výboru pre životné prostredie. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, predseda. Vieme, že 5. správa OSN má isté problémy. Aj, sú chvíli o tom, čo bude obsahovať na klimatický panel, povie, že na 99% súčasného chápania globálne oteplovanie je skutočnosťou a globálne oteplovanie od roku 1955 čo a posledné emisiami CO2 no a že eh, všeobecná priemerná teplota narastá no a koncentrácia CO2 v atmosfére je teraz najvyššia za ostatných 5000 rokov, takže uvidíme, čo je výsledkom. Ale minimálne vieme jednu vec. Už eh, sa kráti čas, aby sme dokázali predísť klimatickým zmenám s dramatickými efektami. A to znamená, že tá práca, ktorú máme pred sebou, bude mimoriadne náročná. Budeme musieť prekonať tie obrovské rozdiely, ktoré ešte stále existujú medzi jednotlivými politickými skupinami. Existujú viaceré perspektívy, ale treba pochopiť, že treba si uvedomiť naše zodpovednosti. Treba nájsť riešenia, ktoré nebudeme môcť akceptovať len my, ale aj následujúce generácie obyvateľov. Takže iste je to otázka, čo bude treba urobiť, aby sa ekonomika rozbehla, aby bola energeticky úspešnejšia a účinnejšia. No a teraz eh, tak trochu osobne väčšina ľudí v našej politickej skupine vidí inú možnosť ako veľkú podporu záväzných cieľov. Ak budeme mať záväzné ciele, tak súčasne necháme to na členských štátoch, alebo teda vlády v členských štátoch, aby našli ten najlepší spôsob, ako dosiahnuť tieto ciele s ohľadom na ciele, ktoré treba dosiahnuť. Ak nebudeme mať záväzné ciele, tak nedosiahneme tie ciele, ktoré dosiahnuť chceme. Myslím, že je to veľmi dôležité a myslím, že je tiež veľmi dôležité, aby sme stanovili záväzné ciele energetickej účinnosti, pre obnoviteľné zdroje energie, to, aby to bolo aj výhodné z hospodárskeho hľadiska, investovať do inovatívnych aktivít, ktoré sú dôležité tejto veci, uskladňovanie, distribúcia a tiež produkcia energie z obnoviteľných zdrojov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 Musíme tiež zvažovať energetické zdanovanie a nie je skutočne priateľné, že budeme príjmať analýzu, ktorú predložila analýza. No a potrebujeme dane energetické na základe energie a obsahu CO2 a ničom inom. Ďakujem. No a potrebujeme eh, byť aktívni a nielen reagovať na veci. No a reagovať aj s tým smerom. Takže skutočne potrebujeme samozrejme napraviť systém ETS, ale rovnako musíme tie veci, ktoré nadajú rýchle výsledky energetická účinnosť, biopaliva. Nož zaujímavé, čo povedia ďalší rečníci a verejnosť. Ďakujem. No, ďakujem pekne. Brita Thompson. Ďakujem pekne, predseda. V roku 2010 výdavky E alebo EU vydala 355 miliard eur na dovoz fosílnych palív je to približne rovnaká čiastka ako ročný HDP Polska. Ten sa používa, to toľko peniazí sa používa na dovoz fosílnych palív do Európy. Dovážeme 60% plynu, 85% ropy a takmer 50% uhlia. V súlade s Medzinárodnou energetickou agentúrou tieto číslo budú v roku 2035 ešte rásť. Tieto čísla sú relevantné nielen kvôli dôležitým diskusiám o energetickej závislosti, ale tiež v otázkach cien energie. Niektorí ľudia radi porovnávajú e, ceny energie z USA a Ruskom a to používajú ako argument za menej ambicióznu politiku v Európe. Avšak skutočnosť je taká, že politika v Európe zohráva malú úlohu v vymysleno a geologické podmienky v USA a Rusku sú úplne iné ako tie v Európe. To znamená, zatiaľ čo my vydáme stovky miliónov eur na dovoz fosílnych palív, tak USA a Rusko buď sú alebo sa stávajú alebo nezávislí, pretože sú výrobcovia. No a cena uhlíka v rámci ETS je taká nízka, že pokrýva menej ako 5 eh, cien energie. Je to a eh, my musíme platiť hlavne za dovoz, za dovoz energie, nie za energetickú politiku. No a komisia zverejnila štúdiu, že kvôli gratis umiestňovaniu povoleniek, tak eh, legislatíva neznamenala nejakú nadmernú záťaž pre oceliarňu roku 2012. Aj keď viem, že ceny môžu byť problémom pre európsky priemysel, je tu tendencia sústrediť sa na zlé faktory pri riešení tohto problému. Namiesto toho by sme sa mali zaoberať tým, ako znížiť obrovské čiastky termíne dovoze fosilných palív na praktické riešenie nie je ani také ťažké. Teda potrebujeme jasné vízie a ciele pre rozvoj a modernizáciu nášho energetického sektora. Rok 2030 má znamenať záväzné ciele pre zníženie skleníkových plynov, obnoviteľné zdroje a energetická efektivita sú základom, aby investori a priemysel mali istotu, ktorú potrebujú. Nož potrebujeme vydať jasný signál investorom, podnikom. Takže potrebujeme záväzne ciele. A dokonca o tom presvedčil poskyt dvojičky aj Žaka Širaka, takže dúfam, že sa vám to podarí vo veľkej koalícii. A zvážte cieľ alebo európsku stratégiu o znížení dovozu do EÚ, pretože jediný víťaz našej energetickej politiky je mi že to musím povedať o Putin a Gazprom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Brite Thompson. A ako ďalšie dostala slovo Fiona Hall. Ďakujem pekne. Ja som si zaznamenal, čo pani Úskok správa o klimatických zmenách. No a to je celkový kontext, v ktorom predkladáme túto správu. A treba si zapamätať, že to je klimatický a energetický balíček. No a si myslím síce, že globálne oteplovanie je najväčšou eh, výzvou v tomto storočí, ale teraz zamyslíme sa na energetickým aspektom tejto správy, pretože jasné z diskusí, sme vedli dnes aj v minulosti v parlamente a tiež na rade, že čo plynuje politikou dnes, je sú otázky konkurencieschopnosti a energetickej bezpečnosti, takže odtiaľ to musíme začať a zvážiť, čo musíme robiť z tohto hľadiska. Ak sa spýtame, čo robiť z hospodárskeho hľadiska, tak odpoveď je pomerne jednoznačná. My musíme byť energeticky efektívnejší, pretože vďaka tomu sme hospodársky ekonomickejší no a preto správa našej hospodárskej efektivite. No už ak plýtvame energiou, sme energeticky nekompetentní, takže vieme, koľko pomôžeme makroekonomickej E, situácii, tak ako podali kolegovia, tiež vieme, že keď budeme používať menej energie, e, tak pomôžeme lokálnemu hospodárstvu. V období kríz to bude, budeme, budú peniaze v lokálnej ekonomike. No a tiež pomôžeme podnikom, že ak boli konkurencie schopnejšie, pretože už e, nebudú platiť také vysoké účty za energiu. Takže z konkurencie, hľadiska z konkurencieschopnosti schopnosti a energetickej bezpečnosti, tak by sme mali začať energetickou účinnosťou a na to si treba, na to, to treba mať na mysli a neznepokojovať sa nad tým, do niektoré No, základná logika je, že začneme energetickou účinnosťou. A teraz ten energetický mix existuje nervozita z našej energetickej závislosti a veľká snaha spoliehať sa na vlastné zdroje. No a samozrejme, naše vlastné zdroje to sú neobnoviteľné zdroje. A z hľadiska konkurencieschopnosti je to tiež oblasť, ktorá počas krízy rástla. No a má líderstvo a je tu hrozba, že o to prídeme, keď stratíme tú dynamiku. Sú tu aj iné zdroje. Bridlicový plyn, čo sa hovorilo veľa. Uvidíme, no, no, čo bude o pár rokov. Či to nedopadne tak ako CCS. Myslím, že energetická uhlia využíva viac ale treba ak nebudeme používať technológiu CCS, tak energia uhlia tiež vynáva, tiež CCS zohráva úlohu, ale je to len dočasná vec, pretože majú kapacity. No a e, CCS technológie potrebujeme. Takže keď hovoríme o e, bezpečnosti energetických dodávok, na vlastných zdrojoch, dostaneme sa k obnoviteľným zdrojom energii. No a z toho je že istota, pretože Rusi nám nemôže zobrať vietor. Máme najväčšie zdroj veternej sily v Severnom mori. No a čím viac to dokážeme využívať, tým väčšiu na, na rovnováhu nastolíme. A samozrejme má potenciál lepšie to prepojiť. Takže keď sa na to pozrieme z hľadiska konkurencie, schopnosti a energetickej účinnosti, dospejeme k výsledku, že energetická účinnosť a vysoký podiel obnoviteľných zdrojov, to je tá správna cesta. No a mm, čo sa týka eh, podpory energetických zdrojov, treba sa použiť. Myslím, že nesmieme zabúdať na to, že niektoré obnoviteľné zdroje sú veľmi nové, podpor, potrebujú podporu, no, pretože sa len prednedávno skončil výskum. No a e, technológie, ktoré sú už vyspelé e, a sú technológie, ktoré ešte majú pred sebou dlhú cestu. Ale nemôžeme nejak zničiť potenciál ich tom, aby hrali, zohrali dôležitejšiu úlohu. Takže reakcia je veľmi podobná na to, čo popo, eh, komisia hovorí z hľadiska skleníkových plynov, že vysoká energetická účinnosť a vysoký podiel obnoviteľných zdrojov energie eh, sú tie správne riešenia, takže ja myslím, že pre balíček do roku 2030 by to malo byť naše východisko. No a momentálne sa pozeráme eh, na to zlým smerom, pretože najskôr riešime otázku skleníkových plynov. Ak by sme najskôr robili len účinnosť a zamysleli na tým, čo môžeme urobiť na strane uh, eh, proti ETS, hm, pretože priemysel by uh, musel urobiť viac, ak by sektor mimo systému ETS urobil viac. No to je bod na zváženie. Ďakujem pekne. Sie haben ja auch den Kollegen Gerbrandi mit vertreten. Insofern drücken wir da mal ein Auge zu. Als nächstes Ďalším rečníkom je Satuhasi. Satu Hasi. Ďakujem. S pani Úskuk, Ritou Tolpsan a Fionou Hall plne súhlasím, že potrebujeme tri ciele, nielen jeden. Tiež pre obnoviteľné energie a účinnosť energií. Avšak Rada by som pohovorila o klimatických zmenách ako takých. Ako viete, zajtra bude publikovaná ďalšia správa, čo však už bolo publikované napríklad UNEP a Svetová banka tak urobili. Vieme, že ak e, krajiny vo svete nevystupňujú svoje klimatické snahy, tak je e, pravdepodobné, že planéta sa oteplí o 3 až 4 stupne. e, Nikola Stern upozornil, že ak by sa tak udialo, tak by to znamenalo, že skončíme v klimatickom systéme, ktorý e, ľudstvo za 10 tisíc rokov ešte nezažilo počas vývoja ľudskej civilizácie ak necháme klimatické zmeny e, pokračovať terajšou rýchlosťou, to bude znamenať, že dnešné deti posielame do neistej budúcnosti. A to prijať určite nemôžeme. Ak by tu bol vonkajší nepriateľ, a ktorý by povedal, že ja vaše deti vezmem na neznámu planétu, tak by sme bojovali proti nemu. Nepýtali by sme sa, koľko stojí hodina energie, jednoducho by sme bojovali. A takýto prístup by sme mali mať takisto, pokiaľ ide politiku klimatickú. Mnohí kolegovia už boli spomenuli e, ceny fosílnych palív e, dovážaných do EÚ. Toto by vždy malo byť súčasťou e, nákladových diskusí o klimatických politikách. A ako už boli kolegovia spomenuli, odhadujú sa tu budúce ceny za ropu oveľa vyššie, než e, to odhaduje komisia vo, svojom, vo svojej zelenej knihe. Rada by som spomenula, že pokiaľ ide o Fínsko, kde po dlhú dobu e, papiernický priemysel bol veľmi dôležitým e, priemyslom, dovážame fosilné paliva, paliva za tie isté e, prostriedky finančné, za ktoré potom vyvážame papier. Je to teda veľká otázka. Nejde tu len o, o túto otázku clean tech, čisté technológie, to je globálne rastúci sektor medzi rokmi 2008 a 2011, teda v období po finančnom kolapse. Globálne sa uh, tieto technológie takmer zdvojnásobili. Po uh, nástupe e, internetového priemyslu je to druhý najrychlejšie rastúci priemysel. Minulý rok rastol až medziročne až 15 percentami. Treba naozaj myslieť na to, že ambiciozná klimatická politika by ma, mohla a mala byť e, kombinovaná s konkurencieschopnosťou. Moja posledná poznámka. Nuž, veľmi často počúvame, že Európa je osamela v svojich snahách, ale to pravdou už nie je. Tento rok e, emisné obchodovanie e, začala i Čína v najdôležitejších e, provinciách a takisto oznámili i harmonogram, v rámci ktorého sa bude tento program rozširovať na celú krajinu. Obamová vláda takisto prednedávnom rozhodla rešpektovať štandardy pre emisie, pre e, energetické produkty. Veď my sami v Európe takéto štandardy nemáme. Ak som to správne pochopila, tak to znamená, že e, to budú nové e, že nové, novopostavené tepelné elektrárne bez systému CCS vlastne by boli ilegálne. Takže Takto treba vnímať pozitívne znaky, nielen negatívne. A treba robiť čo najviac pre e, povzbudzovanie a aby sme išli tiež teda pozitívnym príkladom. Ďakujem. Ďakujeme sa tu Hasi. Teraz pán Tadeus Šimanský. chciałbym zwrócić uwagę e, na, na mm, niezwykle ważny cel redukcyjny co 2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 wystawi na szwank i tak już osłabioną e, naszą konkurencyjność. Pretože takéto ciele, ak sú legalizované týmto spôsobom, tak a, a prispejú možno k ekológii, ale zároveň oslabia našu ekonomiku v globálnej konkurencii. Chcel by som upozorniť na to, aká dôležitá je predvydateľnosť a stabilita. Stretol som sa s predstaviteľmi e, e, podnikateľov a priemyslu a máme tu iniciatívy EÚ, ktoré vedú k veľkým emóciám. Nuž. Je to teda e, úprava alebo zrušenie trešieho systému obchádzania z CO2 a mm, pokiaľ ide tiež o podiel biopalív. To, že sa za pochodu tieto veci rušia alebo menia, no už tak to je nestabilita a podkopáva to dôveryhodnosť Európskej únie v e, očiach e, obchodníkov. Nuž e, ešte slova, ktoré by som chcel citovať, hostiteľov samitu, klimatického samitu hovoria o tom, aká dôležitá je dohoda globálna, bez ohľadu na signály, ktoré prichádzajú zo strany Číny alebo USA. To sú možno dobré prvé lastovičky, ale však my potrebujeme dohodu globálnu, pretože my ako EÚ emitujeme len 11 emisí CO2 a bez zapojenia veľkých ekonomík naše úsilie je marné. Ja si teda myslím, že redukčné ciele, ktoré by možno boli menej ambiciozne, ale za to globálne, by znamenali veľký úspech. Takisto treba vnímať rozdiel medzi hospodárským vývojom v Európskej únii a inde na svete. Čiže apelujem na to, aby sme sa snažili napriek všetkým ťažkostiam dospieť ku kompromisu. A na klimatickom samite to bude ešte zložitejšie. Snaži, snažíme sa tu akoby zlúčiť vodu a oheň, ale ja som optimista. Ďakujeme, teraz má slovo Herbert Royle. Ďakujem, pán predseda. Pozorne som načúval pred rečníkom. Mám zo pár myšlienok. Máme pred sebou e, projekt, na ktorom e, sa snažia dva výbory nájsť spoločnú pozíciu. A to sa podarí podľa mňa len vtedy, keď sa budeme snažiť vecne a detailne e, si vymieňať názory. Väčšinou to robíme tak, e, môžeme to robiť ako e, sme to už robili vždy, že dva e, názory sa zrazia, každý je presvedčený o svojej pravde a potom rozhoduje väčšina. Ale takto potom ne, neriešime problém. Ešte aj rada tu zohráva úlohu. A tam sa situácia trochu zmenila, pokiaľ viem. Kolegyňa Delvo na úvod povedala, že e, zabezpečenie zásobovania klimatické záujmy a ceny, to sú základné otázky, ktoré treba zohľadniť. A tiež povedala, ak chceme pokročiť, je dôležité mať dobrý mix energií. Ďalší kolega povedal, hovoril o obnoviteľných energiách. Tieto vraj e, vyriešia. A to už je prvý rozdiel. Veríme naozaj, že v dohľadnom čase môžeme vsadiť všetko na jednu kartu, alebo potrebujeme diferencovanú odpoveď napríklad, že zohrávajú úlohu rôzne typy energií. Ide tu ale o ďalšie kroky. Ak je správny názor, že potrebujeme energetický mix, tak musíme vychádzať z toho, že členské krajiny majú rôzne situácie. Ak budeme vychádzať z toho, že hospodárska situácia v EÚ je dnes iná ako vtedy, keď sa prijímali rozhodnutia, tak je nevyhnutné, aby predtým, než niečo odpovieme, než povieme, že máme tri ciele, tie či oné percentá, že by sme najprv riešili otázku, čo teda boli vlastne doterajšie opatrenia a aké mali účinok. Ak tomu dobre rozumiem, tak ciele CO2 sú na dobrej ceste. Dosiahneme ich. Ak sa pozrieme na ciele obnoviteľných energií, tak za moju krajinu môžem povedať, že ich prekro- e, bez problému prekročíme. Ale tu sme už priamo na mieste, že konštatujeme, že keď všetko sadíme na jednu kartu, tak to veľa stojí. Pozrime sa na vedlejšie rie- rie- e, úč- úč- účinky, ktoré nechceme, ale sú tu. Napríklad u obnoviteľných energiách máme masívne náklady ktoré momentálne vzrušujú ľudí, ktorí e, nemajú záujem o energiu, ale potrebujú energiu, pretože platia za elektrínu. Vlády zrazu majú otázky pred sebou. E, tak, takéto energie nechceme, hovoria obyvateľia, keď náklady sa takto zvýšia. Existuje tu vôbec ešte trh? Existuje vôbec vnútorný spoločný trh v energiách? Alebo možno hovoriť o systematickej demontáži Eh, vnútorného trhu. Alebo ener- efektívne využívanie energií. Jedni tvrdia, že tieto cíle zvládneme, iní zasaženie. To sa mení od štátu k štátu. Možno to menej súvisí s, cieľami, s cieľmi, asi nie sú záväzné ciele, skôr ide o nástroje, ktoré sa použijú. V našej krajine sa používajú stimuly, dobre to funguje nie sú pevné ciele, ale stimule. Dávame, stimuli dávame ľuďom odvahu, aby využívali tieto energie. A to funguje. A keď vy ako zastupkynia veľkej krajiny, eh, Veľká Británia, veľmi bojujete za pevné ciele pri efektivite, pri účinnosti energii, tak vám chcem pripomenúť, že práve pred rokmi vaša krajina bola v, v rade tá, ktorá chcela samú veľa flexibility Takže naozaj opatrne žiadajte o veci. Ak je správne, že všetky tie opatrenia dosajú cieľ, ale že sú tu vedlejšie účinky, ktoré sú nechcené, tak predtým, než sa k niečomu zaviažeme, sledujte otázku, či by sme to nemohli urobiť iným spôsobom, dosiahnuť iným spôsobom, lepšie, výhodnejšie, menej, menej vedlejších účinkov. A tu ešte nemám hotovú odpoveď. Ale ak ďalej pôjdeme tak hľadáme vlastne najhlúpejšie e, odpovede. Zavrieť oči a vpred. To káže každý. Ale či je toto riešenie, no už tak tu mám pochybnosti. Pani Delvo tu spomenula veľmi zaujímavé kritéria. Napríklad povedala, že všetko musí byť veľmi e, efektívne, účinné, realistické. Musí to byť cenovo stabilné. Hovorila o tom, že musíme zohľadniť konkurencieschopnosť kapacitu členských krajín. krajín. To sú veľmi múdre body. Prečo sa tu nerezervujeme čas, aby sme čisto veci zanalizovali a uvažovali, ako pôjdeme ďalej? Ja vychádzam z toho, nie je najlepšie riešenie stanoviť si veľa cieľov, ale treba sa pozrieť na výsledky. Ak najdôležitejší cieľ je ten, redukcia CO2, tak my môžeme si spraviť hierarchiu že niečo je najdôležitejšie a ostatné sú len nástroje k tomuto cieľu. Možno tu získame väčšinu a možno aj možnosť, že rada na konci bude s nami, pretože rozumné rozhodnutia, ktoré nakoniec nikto neimplementuje, nedávajú zmysel. Ďakujeme pán Royal, to je koniec rozpravy s tieňovými spravodajcami o čom sa tu ešte vôbec nehovorilo, je, že mnohé veci v energetike sa robia na národnej úrovni od roku 2009, od 1.12. Mnohé veci sú v kompetencii ale Európskej únie. únie. To mnohí nepochopili. Vstúpme teraz do rozpravy ďalších e, zapísaných rečníkov. Ako prvý sa prihlásil kolega Jo Leinen. Ďakujem, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, v prvom rade tu síce ide o ochranu klímy, ale nie len o ňu ide aj o množstvo ďalších dôležitých aspektov. Ide o bezpečnosť, zabezpečenie dodávok energie. Pán Šimanský hovoril o tom, že mnohé veci sú závislé od dovozov energie, od importu. Ide o nové priemysly, e, nové technológie, ide o nové e, hospodárske e, tendencie, vývojové tendencie, vývoj periférnych regiónov, kde e, má energetika rozvojový potenciál endogénnym spôsobom. A e, je tu e, dôvod zohľadniť celý tento komplex otázok, nielen úzko prso, otázku ochrany klímy. Hovorí sa, že ten prvý balíček je veľmi mladý, od roku 2008, ale dá sa už bilancovať a dá sa pozerať, kde je úspeš, úspešnosť vysoká. Budeme mať 20 obnoviteľných energií a potom, čo e, cieľ efektivity e, stanovíme ako záväzný, dostaneme sa k 20 účinnosti. A preto hovorím, že sme úspešní a nemali by sme to vnímať tak negatívne. A tí, ktorí tu investovali, tak tí dôverujú i tomu, že i naďalej v tomto sektore môžu byť činní. Sú tu veľké e, odvetvia priemyslu, ktoré tu vznikli práve v obnoviteľných e, energiách. A to by bolo to najhlúpejšie, pán Royl, teraz zmeniť kurz. Na pol ceste e, ísť teraz iným smerom. Klimatické zmeny sa dajú robiť i bez obnoviteľných energií aj bez účinnosti energetickej. Dá sa to napríklad robiť i atómovou, jadrovou energiou, alebo e, tepelnou elektrárňou z CCS. Je tu veľa určite záujmov. Nedá sa skryť, že je tu veľké lobby, aby sa všade stávali len nové atomové elektrárne a e, tie, tie uholné lobby sú práve jedny z tých silných No už každopádne ja tu varujem pred tým, aby sme tie dva čiastkové ciele, obnoviteľné energie a efekt, e, účinnosť, aby sme sa ich zdali, pretože by sme okamžite smerovali k výstavbe veľkých tepelných elektrární alebo jadrových elektrární, čisté uholné e, elektrárne z CCS, ak je to vôbec ekonomicky reálne. Ak sa máme pozrieť na tento systém, tak vidím problém pri ETS, Čím viac e, obnoviteľných energií máme a čím viac CCS, tým menej bude certifikátov. A tu niečo nesedí, niečo nie je v poriadku. Nemôžeme to napraviť umelým zvýtež, zvýšením e, cien certifikátov. Toto nesedí, na tom treba popracovať. Myslím, že chceme e, zdrojovo efektívnu Európu. Potrebujeme tu tri ciele a nielen jeden. Ďakujeme Jolajnen. Asi som zabudol povedať, že Prosím, rečníci, držte sa dvoch minút. Musíme sa postarať aj o to, aby sme tu alternovali medzi jednotlivými výbormi, rôzne strany, frakcie. Teraz má slovo pani Jordan. Hvala lepa. Um, jaz bi se pridružila temu, kar je pred menoj povedal. Ďakujem za slovo. Uh, súhlasím s tým, čo povedal predrečník. A ak hovoríme o tejto téme, mali by sme vedieť, že e, máme klimatické zmeny, ale takisto e, máme možnosť aj energetických zmien, aby sme znížili CO2. A no, vždy ide o trvalo udržateľný rozvoj. To, čo Jo Leinen povedal, tak to je správne, ale konkurencieschopnosť a hospodárska súťaž nie je rovnaká ako v iných oblastiach. Viete, žiadna investícia nie je bez dotácií. No a potom elektrický energia a plyn. Tam v prípade toho vždy žiadame o dotácie, ktoré vlastne um, narúšajú vnútorný trh a tomu by sme sa mali vyhnúť. predsa len by sme mali rešpektovať trhové, pravidla trhu, mali by sme mať silný systém, ale tie dotácie tu budú, takže ono by to, ten systém mal byť zjednotený. No a je s jediným cieľom znížiť emisie CO2. Nemyslím si, že by sme mali e, zrušiť všetky dotácie. Ešte ich stále potrebujeme, a to pre technológie, ktoré nie sú dobre rozvinuté. Energetická efektívnosť je dôležitá a v tom prípade súhlasím. A budem robiť e, všetko preto, aby sme stanovili ciele, ale len v prípade sektorov, ktoré ešte nie sú v systéme ETS. A tie, ktoré nie sú v systéme ETS, nepotrebujú ďalšie, ďalšiu reguláciu. Ďalším cieľom je, aby sme sa zamysleli, že či e, môžeme e, globálne pristúpať k tejto téme. No a potom hovoríme aj o sektorovom prístupe, lebo toto by e, vlastne E, spôsobilo viacero aplikácií. Medzinárodný e, sektor bude e, dôležitý referenčný bod. Ďakujem, pán predseda. Som rád, že môžeme hovoriť o tomto, ale administratíva tieto rokovania podľa článku 51 mm, nemá to príliš rada, je to také nepríjemné. Ale prispieva to k vytváraniu názorov alebo spoločnej platformy v pléne. Um, veľmi sa mi páčilo, že dánska socialistka tu citovala Angelu Merkelovu a um, nemeckí kolegovia určite ocenia, že do roku 2020 si um, Nemecko stanovilo zniženie emisí o 40 a toto je najsilnejší priemyselný národ, ktorý máme. A Cameron chce do roku 2030 znižiť 50 to som aspoň počul. Uh, Takže e, keby sme do roku 2015 mali medzinárodnú dohodu. Čiže niečo na medzinárodnej úrovni sa deje. Musíme mať cieľ európskeho riešenia a oba tie problémy energie a klímy možno rozdielovať. Som presvedčený, že principiálne ide o situáciu, ktorá je prospešná pre všetkých. a tváriť sa, že technológie, ktoré prespievajú klíme, sú protikonkurenčné, toto je sen ako šialenca, pretože práve tie technológie sú technológie budúcnosti. Nie staré technológie budeme predávať, ale naopak nové. A mali by sme do nej investovať. Okrem toho som presvedčený, že by sme si mali zachovať tri ciele. Prečo? Už o tom hovoril aj Jo Leinen keď budeme mať len e, cieľ CO2, tak budeme mať len uhlie CTS a atom. Mali by sme zohľadniť, že rozdiely v členských štátoch sa e, rôznia. Energetická bezpečnosť je niečo, čo je neoceniteľné, nemá to cenu, nedá sa to vyjadriť peniazmi a nedá sa to ani v cieli vyjadriť. Takisto aj efektivita CO2, to je zaujímavá téma. Dobre sa to odzrkadluje v cenách energie. Tvárime sa, že najväčší problém z hľadiska CO2 je cena elektriny, ale ja by som to rozdelil v Dánsku. 100 kWh 36 centov. U nás je to 20 centov, čiže cena energie pre domácnosti. Priemyselný prúd, ten stojí 13 centov za kWh, takže kto hovorí, že si toto nemôžeme dovoliť, ten e, by si mal upratať pred vlastným prahom a zmeniť národný daňový systém. Ak sa pozrieme na konkurencieschopnosť Európy versus USA, vôbec na tom nie sme dobre. Sú tu obrovské rozdiely Američania majú oproti nás obrovské výhody. Faktorov v tejto oblasti je obrovská rada a my by sme o tomto nemali hovoriť dogmaticky, mali by sme sa jednoducho pridržiavať týchto troch cieľov a zabezpečiť um, istotu bez um, investíc, lebo to dlžíme občanov. Nechcel som vás prerušovať, hovorí pán predseda, ale limit je limit. Nech sa páči, e, pani kolegyňa z ITRE, bare. Ďakujem, pán predseda. Toto je veľmi zaujímavá diskusia. A ide nám o ekonomické riešenie. Potrebujeme dlhodobé ekonomické stratégie, potrebujeme vzdelávanie, ale aj energetika je dôležitá časť Hovorili sme o závislosti na fosilných energiách, to, o teda na palivách, toto je dôležitá vec. Sme úplne závislí na dovoze. Normatívny rámec je v rukách EÚ a mali by sme urobiť transpozíciu do členských štátov a vytvoriť vnútorný trh s energiou. Toto sú otázky, ktoré drží e, v rukách Európska únia. To sú tie úzke hrdla, ktoré treba e, vyriešiť. Vy ste, kolego, povedali, že by sme nemali e, vsádzať na jednu kartu, ale veď už v Európe máme mnoho druhov obnoviteľných energií, čiže je možné, že by sme vyrábali energiu, bez toho, že by sme to museli dovážať. Priemysel to vie riešiť. Cena energie, prístup energie. A takisto spoločné kritéria pre EÚ, lebo nebudeme mať riešenie ani pre priemysel, ani pre krízu. Ďakujem, Peter Líza, ďalším. Ďakujem, pán predseda. Som veľmi rád, že máme toto spoločné zasadnutie. Stretávame sa s kolegami z ITRE, s tými som robil už 7,5 roku. Už v roku 2005 sme sa začali baviť o týchto cieľoch a je dôležité, že na tom spolupracujeme. Robíme to už dávno takto vo frakcii EPP aj eh, v ostatných skupinách politických je to veľmi dobré. Ja vychádzam z toho, že návrh Cameronovho eh, kabinetu je reálny. Tam predložil dokument, že do roku 2030 chcú znižiť emisie CO2 o 50 A už aj kolega Šimanský to povedal, Cameron vytvoril frakciu EKT a to by potom ináč neexistovalo. Takže to treba zobrať do úvahy. Politický realizmus hovorí, že to je nereálne. Ako návrh je to zaujímavé. Ale myslím si, že budeme pod tými 50%. Britská vláda v súčasnosti hovorí, že to je cieľ podmienený. Čiže ak sa dohodneme v Paríži, tak 50%, a ak nie, tak 40%. Otázka je, či je to tá správna metóda, lebo to sa už neosvedčilo v Kodani, prečo by to malo fungovať teraz. Samozrejme, môžeme voliť rôzne cesty, rôzne spôsoby, nezávisle na globálnych dohodách. Ale ja myslím, že to, čo považujeme za správne, to by sme mali dlhodobo si udržať. Záverom by som chcel podporiť Richarda Zebera a to tri ciele. Emisie, obnoviteľné zdroje, to musí byť. A dôležité je, aby sme nemali len to, ale aj energetickú účinnosť. Ďakujem. Čiže ak to dokáže Cameron, tak to dokáže čierno-zelená koalícia v Nemecku. Ja si myslím, že klimatická energetická politika to musí byť jeden balíček. Najprv my si musíme predstaviť, kde by sme boli v Európe, keby sme začali mať ETS iba dnes. A určite uh, si uvedomíte, že boli tu trvalo udržateľné zdroje energie, a existuje 22 miliard certifikátov, to je príliš veľa. A 50% e, z toho e, sa vzťahuje na obnoviteľné zdroje energie, čiže systém ETS zlyhal kvôli e, medzinárodným povolenkám a máme tu 560 miliárd. Ide tu o investičnú politiku Európy, a e, Európa by nebola nikde, keby sme mali iba ETS. No a druhý dôvod, prečo by tie e, cieľe by mali byť presadzovaní, je ten, že v strednodobom a dlhodobom horizonte e, budú ceny rásť a budú to ekonomické problémy. Čiže čím viac ste efektívnejší, ak máte ak chcete dosiahnuť 50 e, cieľov len prostredníctvom ETS, tak budete musieť e, mať 55 až 60 tón. A potom, ak chcete dosiahnuť 40 ten cieľ efektívnosti a 50 Eh, skleníkových plynov, tak potom 50 skleníkových plynov môžete dosiahnuť eh, znížením ceny tony za CO2, pretože iba eh, tie oficiálne opatrenia budú nie také nákladné, pretože toto sú renovácie, nové byty, ciele pre chladničky, nové autá a to už nie je také e, napiače náročné pre povinné politiky. A preto tí, ktorým spôsobujú starosti ekonomické dôvody, by mali byť prví, aby potlačili ciele vyššie v oblasti efektívnosti. V prípade krajín ako Polska alebo iných. Polsko má obrovský potenciál efektívnosti, aby bola, bolo nezávislé. Čiže Polsko by malo viesť politiku efektívnosti, ale vy nie ste potom, neve, nikto vám neverí, keď tu hovoríte o bezpečnosti, čiže potrebujeme ciele a nemyslíme si, že ich dosiahneme pomocou malých nákladov a vytvoríme záväzenické miesta. Dve minúty Antonio Prodi hovorí, pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za túto možnosť. Takže prvá vec. ETS sa zablokovali. A ja si myslím, že je potrebné, aby sme hovorili na inom základe. Na základe klimatickej spravodlivosti. A e, mali by sme do praxe uviesť vyhlásenie z Bali, čiže e, sociálna zodpovednosť. Toto je dôležité preto, aby sme znova spustili ETS. ak to nebudeme môcť urobiť, tak potom schválme daň z CO2 a už o tom nehovorme. Potom sa musia zrušiť aj e, podporné dotácie pre e, fosilné paliva, ale to je už o niečom inom. Mali by sme aj vedieť, ako sa máme prispôsobiť klimatickým zmenám a ako využiť o, systém klimatických zmien a ako prispôsobiť naše územie na klimatické zmeny. Toto by mala byť podmienka, podľa mňa je úplne zásadná. No a potom je tu problém efektívnosti prepravy a dopravy a mali by sme zistiť, ako čo najlepšie využiť trvalo odrateľné zdroje, najmä veterná energia, ako e, z toho urobiť e, sieť, e, z ktorej energiu by sme používali na doprave, ktorá by mala vysokú efektívnosť a potencialitu. A to je jasné, že toto je európsky problém a musíme ho vyriešiť na európskej úrovni. Ja si myslím, že sa to môže vyriešiť hneď, aby trvalo udržateľné energie, obnoviteľné e, energie boli čoraz viac využívané. No a samozrejme, to nie je jediný problém. Mali by sme sa pozrieť aj na zmeny v civilizácii ktorá, e, ktoré, ktorá stále upradnešuje hmotný majetok pred nehmotným. A stále tu hovoríme len o hrubom domácom produkte. Ďakujem, Fiona. Ďakujem. E, pán Gerbrandy sa chce ospravedlniť, že tu nie je a chce, aby som prečítala za neho vyhlásenie. Toto je veľ, začiatok veľmi dôležitého procesu a pre mnohých z nás toto bude nový procesu. Tešíme sa na to, že budeme spolupracovať, aby sme mal, na, vypracovali ambicioznú agendu 2030. Musíme diskutovať rámec 2000, 2030 a investície, ktoré urobíme teraz, budú mať svoje dôsledky aj po roku 2020. Musíme vytvoriť bezpečnosť pre uh, investorov, ale toto nie je jediný dôvod. E, bol som na konferencii o klimatických e, zmenách a Európska únia musí prijať rámec 2020 ešte predtým, než sa uh, svetoví lídry stretnú v roku 2015. Musíme si stanoviť ciele. Po prvé, EÚ musí byť na tej ceste, aby dosiahla spoločné uh, um, klimatické, aby dosiahol spoločné klimatické ciele. Toto však nemôže byť e, len náš jeden cieľ. Ambiciózny rámec predpokladá trval udržateľný rast a e, konkurencieschopnosť a takisto aj efektívne dodávky energie. Na to, aby sme e, dosiahli tieto ciele, potrebujeme efektívne politiky, ktoré riešia nedostatky trhu. Mm, mm, investície do zelených energií a do efektívnosti. Sme si istí, že, ak dosiahne, že tieto ciele 2030 dosiahneme vtedy, ak znížime emisie CO2 a zlepšíme efektívnosť to znamená, že musíme riešiť problémy, ktoré sa týkajú fungovania ETS a stanovíme nové ciele, ktoré nie sú pokryté v obchodnej schéme. Ale nemali by sme sa zamýšľať len na politikách, ktoré sa týkajú e, uhlíka, ale aj na, niž, na také minoritné ciele, napríklad spotreba. Um, Keďže sme sa poučili z rámca 2020, videli sme, že znižovanie uhlíka nie je efektívne pri stimulácii eh, priemyslu. Potrebujeme eh, kompletné ciele pro rok 2030. Eh, ciele musia využiť tú politickú dynamiku a musia byť ukazovateľov pre meranie pokroku. Ambiciozný rámec podporí rast v nízkouhlíkovej ekonomike. Nemali by sme toto strácať zo stretela. Ambiciózne ciele 2030 dá pozitívne dopady na našu ekonomiku. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz Kriton Arzenis na dve minúty. tu už nie je. Dobre. No a teraz ešte jedna krátka pripomienka Margarity Úskok ale skutočne len stručná. Ďakujem pekne. Ja som sa chcela vrátiť len k tomu, čo povedal Herbert Royal, pretože podľa môjho chápania on povedal, že že je proti energetickému mixu, že obnoviteľné zdroje sú jediným riešením. Ja si nemyslím, že ktokoľvek to tu povedal. A problémom je, že dnes máme energetický mix, kde obnoviteľné zdroje tvoria len malý podiel toho energetického mixu. No a my sme sa mali snažiť snúť EU iným smerom, tie budovať energetický mix, ktorý Živé obnoviteľné zdroje a rada by som tiež ešte zareagovala na to, čo bolo povedané o stimuloch a podpore, že nesprávne podporovať obnoviteľných zdrojov pomocou pomocou podpory, no ale s, faktom ostáva, že dnes sú obrovské podpory. No a súčasne investory, ktorí by mať záujem o využitie trhových stýl na investovanie do obnoviteľných zdrojov, majú obrovské problémy, nemajú žiadne, nemajú jasno v tom, v podmienkach, ktoré sa budú aplikovať k mohli investovať nejaké bezpečnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Mňa by zaujímalo a uvažujem o tom, ako spojíte politiku energetiky, aké to má vplyv. Áno, vplyvňujú rozvoj našej krajiny a priemyslu, čo nás blokuje predovšetkým pre investory. Investorov tých odradzuje nestabilita predpisov a budeme mať pravidlá, ak ich budeme meniť v priebehu hry, tak eh, môžeme zabudnúť na investičné efekty. Musíme uvažovať o tom, ako vytvoriť eh, stabilný dlhodobý rámec a ako sa do toho vložiť finančne. Kolegovia tu hovoria o jednom type konečnom dokonalom. Nož, dobre, oni možno sú ale dôležitosti, ale nemáme dostatočné spôsoby využívať. Nedokážeme ich využívať priebežne 24 hodín denne. Máme tiež iné zdroje energie. Uhlie, ľudcový plyn, atomová energia. Čo nás blokuje tu? Máme málo času a málo peňazí dávame na rozvoj nových technológií, využitie uhlia, využitia chémie, využitia brilicového plynu, obnoviteľných zdrojov, slnka, vetra, atómov. No, málo peňazí dávame na rozvoj a zdokonalovanie ich energií. Ak by sme mali dokonalejšie metódy, Nebudeli by sme o tom dnes vôbec hovoriť a my tu hovoríme len o zdrojoch. Nebudem sa o podstate a to podstatou je čo? Nové metódy, nové technológie, pretože v tom je budúcnosť. No a kam chceme dávať peniaze? Tie peniaze sú práve tam. Dobre, ďakujem pekne, pani Hibner. A ešte Jo Leinen pripomienka. No áno, to čo práve Jolanda Hibner povedala, no to sa musí do roku 2030 stať a to tiež je tento systém. Zdokonalizujeme. Chýbajú nám inteligentné siete, chýbajú nám, chýba nám pamäte, na trhu je mnoho, množstvo technológií, teraz potrebujeme stimuly, aby sa investovalo do ložísk a potrebujeme tiež na kapacity, takže nie je veľmi dobré, že sa odstavujú teda ktoré potrebujeme, ako zálohu potrebujeme kapacity a ďalej to môžeme obnoviteľne budovať. To nie je problém, ale EÚ a členské štáty musia teraz investovať. No a ja by som chcel ešte povedať, že v prípade obnoviteľných zdrojov za ostatných 10 rokov to veľmi pokleslo, takže vidíme mnohé štúdie, že veterná energia je dostupná. No a tiež bioplyny a ostatné a ostatné parity už sú tu. Takže myslím, že nemôžeme hľadať do budúcnosti. Tam to bolo drahé, áno, samozrejme, sme boli pionieri. A Nemecko za to zaplatilo. Fotovoltaika, fotovoltaika bola veľmi ťažká, ale tak rýchlo, tak kleslo, že na ostatných 10 rokov to bude oveľa lacnejšie, preto sa to nedá zastaviť. Ďakujem pekne. Na záver, Zastupca komisie, sú tu dva, kto by sa chcel vyjadriť. Ja nech sa páči. Klima, ďakujem predseda. je to tiež dvaja z komisie, pretože toto je spoločný výbor. No a tiež my sme DG Klima, DG Energetika, spolupracujeme veľmi úzko, takže ak dovolíte, dám, kolo, dám slovo teda aj mojej kolegyni. No a už vypočuli sme si veľkým záujmom túto debatu. Ako viete, predseda Barozo povedal, že komisia predloží konkrétne návrhy k tomuto do konca roka. No my veľmi Intenzívne spolupracujeme s ostatnými. Takže mi na tomto aj rada povedala, že máte budúceho roka to vyriešiť Takže vítame to a oceňujeme tieto otázky. A ich riešenie a odpovede na ne. Takže prečo to robíme? No už sú tu dva problémy. No už mnohí povedali, že energetika a klíma sú neoddeliteľné, treba k nim pristúpať holistické, to komisia aj robí. Máme tu dve veci. Na strane klímy, v každom prípade je to IPCC, sa stretá tento týždeň, zajtra vydajú svoju správu a ukážu, problémy máme. No a čo sa týka riešení, tak všetci blíži sa COP 21. Všetky krajiny sa dohodli, že budú sa snažiť o dohodu a to bude období, aj období po roku 2021 no a je veľmi dôležité, aby Európa hovorila jedným jazykom a aby má silnú pozíciu. Vidíme, že USA vykonáva viac opatrenia ako v minulosti a tiež vidíme, že Čína vidia iniciatívy k energetickej účinnosti, k obnoviteľným zdrojom. Takže je tu šanca ďalej a potrebujeme na toto, aby sme dokázali riešiť problém. No a preto by EU hovorí jedným jazykom a mnohí z vás hovorili o o závislosti EÚ Nož otázky, ktoré treba riešiť, hm, tá závislosť a konkurencieschopnosť sú prepojené aj s riešením klím, otázky klímy. No a na to sa zameriavame. No a jedna pripomienka ešte. Tiež sme dostali reakcií aktérov. No, Dali sme veľké konzultácie, dostali sme viac ako 500 odpovedí. To tiež spolu s tými, ktorí sme sa poučili, pomôže komisii pri prekladaní tohto návrhu. Ďakujem. Áno, ďakujem pekne. Ja som z generálneho riaditeľstva pre energetiku. Ďakujem za zaujímavú diskusiu, ktorú sme si práve vypočuli. Pre nás je dôležité a myslím, že to o tom sa tiež hovorilo práve, aby tie tri ciele, konkurencieschopnosť, ostatné boli aj v tomto balíku. Teraz pracujeme na hodnotení dopadov a začiatkom októbra by to malo byť hotové. By sme mali základ, na ktorom pomocou scenárov rôznych sa budeme snažiť čiže rôzne modely, ciele, tak získať indikácia, aká bude ďalšia cesta. John čo hovoril, že sa poučili a tieto, tie to použili tam povedia rovnako ako aj členských krajín, skutočne sa neformálna rada pre energie, takže my sme veľmi spokojní dnešnou diskusiu a budeme reagovať ešte. Ďakujem pekne. Ešte predtým, než dostanú slovo obaja spoluspravodajcovia, slovo dostáva ešte raz Herbert Royal na krátku pripomienku som sa len prihlásil, pretože chceli kolegovia, skôr hovorili som si myslel, že to môže urobiť každý. Takže Dobre, ďakujem pekne. No. Dobre, takže pár kritických poznámok, takže práve som si vypočul, že niektorí kolegovia boli proti tomu Vrať sa k jednomu cieľu, pretože to by znamenalo, že tento cieľ by sa dal dosiahnuť jadrovú energiu, čo by nebolo dobré. No, ale to nie je argument, ktorý pre mňa je dobrý, pretože ja som stále toho názoru, že otázka akú energiu a energetický mix si zvolíme, to je na členských štátoch. Takže keď no, chceme predpísať členským štátom, čo urobíme, čo majú robiť, tak želám veľa šťastia. Pretože to odporuje zmluvám. Druhá pripomienka. Práve som si vypočul, že kolegovia poukázali na to, že samozrejme budovanie energii má vplyv na cenu povoleniek. To je veľmi zaujímavé. No a bolo, nebolo dno, že nemali by sme sa zamyslieť nad tým, aký dopady budeme mať na cieľ 1, na cieľ 2 a cieľ 3. Nebolo by možno múdrejšie. By bola predsa len nejaká hierarchia. Takže len toľko na zamyslenie, ak sa tu vôbec nejaké myslenie ešte Jada, no ešte ďakujem pekne, to ale predsa nikto nikto nespo, nespochybňoval. Pred, na to sme teraz prišli, aby sme a, sa zamysleli. A ešte Klop Turmes by niečo chcel povedať. Prejdeme do druhého kola. Herbert, ty si povedal, že sú tu interakcie medzi obnoviteľnými zdrojmi a klímou. Ja ťa upozorňujem na tie čísla, ktoré som ja spomenul. 2,2 miliardy TS z toho dlh je 50 miliónov, to znamená, že a prečo to nie je viac? Pretože už v roku 2006, komisia čítala to, no ešte čo škodí tej znes. No už je tu tá medzera, kedy Business je úplne na záver do smernice a International Credits. My sme si mysleli, že to by bolo v poriadku. No už dobre, tak môže to tam dať. Dnes však vieme, že 1,1 miliardy uh, eh, TS International Credits 2012 0,5 eurocentu mohli kúpiť certifikát na jednu tonu CO2 Takže ak niekto hovorí, že sú problémy s ETS, tak prvé, na čo treba myslieť, to sú international credits. A tá druhá vec, a to myslím, že je veľká výzva, ako vytvoríme nejaké prepojenie medzi cieľmi skleníkových plínov, alebo teda ETS a hospodárskym rozvojom, no a tam otázku, či sa nám to dneska ešte odpovedať. mojich informácií komisia počíta 1,4, ak nie 1,8 rastu v roku, rastu HDP do roku 2030. Verí tu niekto v tejto miestnosti, že európske hospodárstvo v nasledujúcich 17 rokov bude rásť 1,4 až 1,8 To by znamenalo, že to, tento minimum, čo by komisia urobila, musí zanalizovať situáciu, čo to bude, keď to bude len 1%. Že ako tu robiť politiku, keď modely v tomto ohľade samozrejme nikto nevie, je správne, ale treba rátať vysoký rast, a, ale zvlášť nízky rast a potom zistíte, že 50% skleníkových plynov pri pravdepodobnom raste to Európska únia bude môcť zvládnuť za nižšie náklady, pretože bude konať efektívne. Ďakujem pekne, Kloturmes. Turmes. Ešte dva, dve kolegyne sú na zozname. Romana Jordan a potom sa tu hasi. A ak už nikto nechce, No už nechcem debatu brzdiť, ale pýtam sa, či ešte niekto sa chce vyjadriť Vidím, že nie. Takže zoznam rečníkov je uzatvorený Roman Jordan, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela vyjadriť predovšetkým k tomu, že mnohí kolegovia tvrdia, že sa zaujímajú za stabilnosť. Ja myslím, že všetci, čo sme tu, všetci na, všetkých nás zaujíma stabilita, aj keď v zásade máme dva, dve rôzne, dva rôzne prístupy. Ako to dosiahnuť? Jeden prístup je taký, že eh, sa zhromaždia peniaze v podobe subvencií sa dajú istým technológiám a druhý prístup je orientovaný na trh no a ten je tiež technologicky neutrálny, povie sa, čo je našim hlavným cieľom. No Nože samozrejme potom sa nechá, nech funguje trh a, a keď vieme, že je, eh, trh je flexibilný, aj keď s jasným politickým signálom bude trh stabilný ja myslím, že oba prístupy si vyžadujú stabilitu. samozrejme, politika nemôže z jedného roka na druhý meniť pravidla hry. No a ako príklad to zaznelo Spojené kráľovstvo, spomenuli ste vysoké níženie dovolení, no ale samozrejme Spolkové kráľovstvo tvrdí, že pre nich je veľmi dôležitý technologicky neutrálny prístup a že oni majú jeden hlavný cieľ a potom nechajú na trh situáciu na, no a, a potom sa prečistie a uvidí sa, aké technológie sa budú podľa ich kritérií rozvíjať. Na no klód. ja si myslím, že ETS, a súhlasím s tým, čo si povedal o systému ETS, čo mu škodí, ale Myslím, že systému ETS škodí aj to, že cena uhlíka v rámci toho mechanizmu je výrazne a podstatne nižšia ako cena uhlíka, keď to porovnáme so subvenciami, ktoré dostanú jednotlivé, dostávajú jednotlivé technológie, o ktorých veľa ľudí hovorí, že sú zrelé a, a môžu ísť na trh. No a ešte jedna otázka pre Európsku komisiu. Vy ste povedali, že pripravujete obsiahlu analýzu. Mňa by zaujímalo, či to, či tam zaradíte aj e, či tam zaradíte scenáre, kde bude uvedený iba jeden cieľ CO2. Ďakujem. Thanks. Uh, Mrs. Hübner said that... Ďakujem. Pani Hübner povedala, že v strede hry by sa nemali meniť pravidla. A preto, keď diskutujeme pravidla na 2030, mali by sme mať robustný systém, kde, kde počas toho sa nemusí systém meniť. Veda nám hovorí, že klimatické zmeny sú súrne. Ak odročíme akcie, tak budeme mať naozaj vyššie náklady dáva ekonomický zmysel mať ambiciozne ciele. E, tento rok environmentálna agentúra stverejnila správu, že chceme splniť ciele do 2050, emisné redukčné ciele. To sa dá ťažko dosiahnuť len uh, cieľmi skleníkových plynov. Potrebujeme tiež podporné ďalšie ciele, obnoviteľné energie a e, ďalšie. Toto povedala i Medzinárodná energetická agentúra, že sú potrebné i podporné ciele. Každý, kto to myslí vážne, chápe, že potrebujeme i podporné ciele. Toto sú tiež stabilnejšie a nie také vratké. Takže obnoviteľné ciele nám dávajú oveľa viac istoty pre investície. Tým sme sa dostali na záver. Už som uzavrel zoznam eh, rečníkov a toho sa musíme držať, pani Hübner. V poriadku. Prepáčte. Uh, answer. Uh... Len chcem odpovedať na to, čo sa tu na mňa hovorilo. V polštine je príslovie, že koň sa nemôže meniť počas dostihu. My si tiež môžeme povedať, že by sme nemenili koňov v priebehu dostihu. Nehovorila som o pravidlách, ktoré budeme mať do budúcnosti. O tých súčasných som hovorila neustále meníme pravidlá hry. Ja som re- realistická a počúvam zastupcov priemyslu. A veľmi sa ospravedlňujem, ale chcela som reagovať na slovo kolegyne. So, dáme... S tým sa dostávame spoluspravodajcom, pán Šimacy. Dziękuję bardzo. Ja bym chętnie się odniósł do... Ďakujem. Chcel by som reagovať na každú jednotlivú úvahu, to sa nedá. Snad len dve, tri veci, ktoré sa opakovali. Naša globálna zodpovednosť v prvom rade. Ja som len skromný poslanec. A s najväčšou úctou sledujem to, čo nám hovorí panel OSN a ako skromný poslanec sa domnievam, že sa musíme zamyslieť nad tým, či náklady na tieto zmeny sú e, rozložené spravodlivo. Či je to v poriadku, že Európska únia už roky vyvíja e, ohromné úsilie a zvyšok sveta len rozpráva. Naposledy sme počuli len deklarácie z úst eh, prezidenta Obamu. Vnímam, že veľa sa tu rozpráva, ale ako hovoria, eh, ako vyzerajú fakty. Ako sa ako sa Američanom podarilo ťažiť e, bridlicový plyn, tak sa snažia ho posielať lacno i do Európy. Neviem, či je toto správna cesta. My sme Európania a ja sa teda domnievam, že tieto globálne politiky mali by sme tu vyvíjať tlak, pretože deklarácie nezodpovedajú realite. Potom obnoviteľné zdroje. Som e, nielen z ekologických dôvodov, ale aj z iných zastancom toho, že sú to naše, naše energetické zásoby, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť energetický trh a bezpečnosť dodávok energii. Tým by sa naše problémy mohli naozaj riešiť. Problém sa ale týka tempa naplňovania zmien. O tom sa tu dá diskutovať. Často som tu už povedal, že tu existujú subvencie, ktoré e, smerujú do zdrojov neinovatívnych mohli by byť tržné, ale z politických dôvodov nie sú a nebol som to ja. Ale polský zelený, ktorí upozorňovali na to, že za obnoviteľný zdroj sa, sa používa, považuje aj pridávanie biomasy do uholného paliva. Takže toto sa jednoducho často zneužíva. Len preto som tak trochu skeptický. Použitie týchto zdrojov je na rôznych častiach Európy rôzne a ide určite o zdroje nestabilné. My asi neovplyvníme, kedy bude vietor silný a, ke, a kedy nie a tak trochu nepriamo ovplyvňujeme, kedy svieti a nesvieti slnko. Efektívna alokácia prostriedkov do rozvoja a vývoja, no už tak to by mohlo viesť k tomu, že obnoviteľné zdroje budú nakoniec sebestačné a že prispejú k rozvoji tranzitných sietí, ale tiež budeme energetiku opierať aj o plyn, bez ktorého to dnes nejde. Spojené štáty napríklad nemajú klimatické ciele, pokiaľ ide o emisie a nemajú klimatickú politiku. Ten systém začína dobre fungovať a ich, smy, e, ich e, systém je ďaleko účinnejší. Ekonomický a globálny kontext, to sa tu objavilo niekoľkokrát, no už tak to je veľmi dôležité a ja chápem, že dnes Môže tu vládnuť presvedčenie, že náklady na urychlenú redukciu CO2 budú nižšie kvôli krí- krízi. Ale kríza to nie je dobrá správa. Možno to vidím pozitívne, pretože vidím teda naše že vidím, že naša politika je lacnejšia. Máme tu samozrejme e, dvojpercentný cieľ, ale otázka teraz nie, či budeme mať ekonomiky, ktorým sa darí lepšie a na tým bude väčší tlak, alebo e, a ekonomiky, ktorým sa darí menej. No už tak je to veľmi zvláštny prístup. A hlavný problém je v tom, či máme ten alebo onen cieľ, ale tiež otázka, ako to robíme, ako to harmonizujeme, väčšia pružnosť, odzrkadľujúca rozmanitosť Európy. To je správne riešenie. Ďakujeme pánu Šimanskému. A teraz Andevo má slovo. Ďakujem, chcem poďakovať všetkým, ktorí Eh, prispeli k tejto rozprave. Chcem trvať na tom, že je dôležité nemať eh, reštriktívnu eh, víziu. Máme tu množstvo cieľov, videli sme ich viaceré. Prosím, nie reštriktívne ciele. Ja apelujem za jeden balíček s troma cieľmi. Niektoré sa javia zásadné a mnohí chcú pokračovať týmto smerom. Napríklad smerujúc konečne k, interakcii medzi tými troma, troma spomenutými uh, e, polmi. A do, teraz sme nemerali interakcie týchto troch a na, treba pracovať na, e, týchto, na pokroku v týchto. A určite v tejto dnešnej e, disku, diskusii tí, ktorí sú proti backloadingu a tí, ktorí sú proti ETS, sú dnes tými, ktorí nám dnes hovoria, že by sme chceli mať balíček, jeden cieľ založený na e, solidnom systéme ETS. Nuž tak neviem, čo sa deje. Tieto vážne zmeny názorov. Ja vám chcem pripomenúť, že bez obnoviteľných energií a e, e, energetickej účinnosti cena uhlíka by bola oveľa vyššia. To si treba uvážiť. Hovorili sme o subvenciách a ja súhlasím celkom, treba túto politiku uh, vyjasniť. Sú tu nepriateľné prekrývanie sa medzi národnými a európskymi podporami. Je tu určitý typ uh, uh, phasing outu. Mnohí naznačovali, že sme teraz dostatočne konkurencieschopní. Hovorilo sa, hovorilo sa Eh, veterných eh, elektrárniach offshore, onshore. Myslím, že sme dosiahli určitú konkurencieschopnosť. Toľko na upresnenie z mojej strany, pretože si myslím, tu treba veľa, eh, pokiaľ ide o subvencie, urobiť. A tretia dôležitá vec, ktorú treba povedať pánu Šimanskému, ja tiež chcem, aby sme si pripomenali význam výskumu, rozvoja a inovácií. A pokiaľ ide o celosvetovú konkurenciu, schopnosť, iní nás nepočúvajú. Hovorili ste o Číne. Čína avizovala 200 miliard eur do, do obnoviteľných energií. Hovorilo sa o tom? Áno, pán Šimanský. Spojené štáty si stanovili ciele redukcie, e, skleníkovi, redukcie skleníkových plynov. Sú tu politické komplikácie, pretože kongres nenasleduje túto e, líniu, ale je tu spon iniciatíva Obamovej e, administratívy. Ja si myslím, že ja verím vo vieryhodnosť Európy. Je to otázka konkurencie schopnosti na svetovej scéne. Nemôžeme len tak čistá jasná jeden deň prísť. Pre mňa koherentnosť spočíva v tom, že sme konštantní. Vieryhodnosť to je tiež hovoriť jedným hlasom, mene Európy, a nie v mene našej krajiny domácej. Nie v mene vlastných krajín. A na tom chcem naozaj trvať, pretože ak, o, ak hovorím o zdieľaní síl, tak hovorím o Polsku, v Nemecku rovnako ako o vlastnej krajine. Takže chcem diskusiu, ktorá bude kolegiálna, nie od krajiny ku krajine. To je fundamentálne dôležité. Keďže hovorím o vierehodnosti, nebola som v tomto parlamente, keď sa rozhodlo o klimatickom balíčku. Bola som ešte mimo, no bola som, bola som v belgickom senáte. Tešila som sa tejto iniciatíve a dnes máme taký dojem, jasné, že prioritu má kríza, to, to uh, chápem, ale dnes máme dojem, že už nie je tu urgencia klimatická. Sú tu osoby, ktoré zrazu zmenili E, svoj slovník, ale oni tu vtedy boli, keď sa prijímal tento balíček. Myslím si, že je našou zodpovednosťou, politickou zodpovednosťou ako e, zákonodarcov, postaviť sa všetkým cie, e, výzvam, akékoľvek sú, a prevziať svoju zodpovednosť. Nedá sa povedať, že teraz sa priority zmenili, pretože klimatická naliehavosť ostáva. Ich hätte noch ein bisschen weiter zuhören. Bol by som vedel počúvať ešte ďalej, ale už sme naozaj na záver. A teraz kolegyňa Satori má slovo. Ma personalmente solo per ringraziare il collega Grote. Chcem poďakovať kolegovi Grotemu za spoluprácu. Ďakujem spravodajcom a všetkým tým, ktorí to vystúpili. Bola to užitočná rozpráva. z ktorej vyplynulo, že sú tu naozaj rôznorodé stanoviska. Pravdepodobne teda tieto diskusie medzi poslancami i z rôznych výborov Envy a ITRE je užitočná a bude i pokračovať. A určite to bude i naďalej užitočné, aby sme si vyjasnili svoje stanoviská. Myslím si, že ak sa zbavíme svojich predsudkov, tak bude naozaj veľmi užitočné vzájomne si vyjasniť svoje stanoviska. Pretože ja som veľmi rada, že 7. novembra tu budem so svojím kolegom Matiasom Grotem a budem predsedať, predsedať podobnej schôdzi, pretože podľa nás si treba ísť stále touto cestou. Ďakujeme. Chcem sa poďakovať e, sekretariátu, kolegom. Článok 51 je vždy takou témou. Veľmi dobre to fungovalo, sekretariát to výborne pripravil, mali sme veľmi napínavú diskusiu a treba povedať, že máme obrovskú zodpovednosť, keď ako inštitúcia sa nejasne, e, nejasne zaujímame pozíciu. Keď sa pozriem na správy, tak sa obávam, že by sme mali naozaj e, návrat k renacionalizácii energetickej a klimatickej politiky. To by nás malo e, zjednotiť, malo by to byť pre nás merítkom, mali by sme hovoriť o práve hospodárskej súťaže, čo sú to národné dotačné systémy, ako s tým treba v budúcnosti zaobchádzať. Počul som o súkromnom priemyselnom e, prúde elektrickej energii. Jedna časť dostáva eh, energie takmer zadarmo, iná potrebuje dotácie. Naozaj by sme to mali nie, eh, nie po, poňať tak, že ten eh, kôň sa uštve k smrti. Naopak by sme mali ho omladiť, Vidím tam celkom mladého e, zastupca za EPP, mladý zastupca ALDE, takisto mladý muž, ktorý e, nám neznačúva. Táto generácia, pre túto generáciu to robíme. A mali by sme mať to dobré prepojenie s energetikou, klimatickými zmenami. To treba aj dobre financovať. Ako som bol povedal, apelujem na všetkých, nie je tu jedna pozícia z NV či z ITRE, pravda je vždy v strede. A čo bolo celkom jasné, čo som si ja z toho vzal, z tej celej rozpravy, aj keď pán Šimonský či pani Hübner mali iné názory, sme z rôznych členských krajín a treba mať na pamäti, že by sme nemali proti sebe bojovať, ale tie spoločné, tie osobitosti, aby sme to určitým spôsobom, určitým tým spôsobom zohľadnili a položili na papier, aby sa to objavilo v spoločnom materiáli. Ak sa nám to nakoniec podarí, tak 7. novembra v tomto výbore bude viesť výbor pani Satori. Lehota pre pozmenujúce návrhy je 12. E, november o 12. pozmenujúce návrhy potom zapracujeme a budeme ich diskutovať 2. decembra a spoločné hlasovanie budeme mať 9. januára. Dúfam, že to bude, nebude bojovné hlasovanie, ale že obaja spravodajcovia budú takí zodpovední, že určite budú vedieť e, síce mať problémy asi s nuansami, ale budú zodpovedne pristupovať k tej veci. 3. až 6. február sa bude hlasovať. Budeme dbať na to, aby to v takomto v rámci prebehlo. Ďakujem všetkým za príspevky, za všetkým, aj všetkým prítomným. Ďakujem.